tejto výzvy v stredu e, podpíšem s predsedom rady 5 právnych aktov. E, podľa riadneho legislatívneho postupu sú zverejnené tieto um, názvy tiež v zápisnici.